Správa Annelien van Bosoit, e, cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúce sa jedného trhu, jednotného trhu. Správa Lekyňa na 4 minúty. Sorry. Um, dag beste voorzitter eh, beste collega's Uh, ik ben blij dat ik vandaag eindelijk. pán predseda kolegyne a kolegovia Môžem predstaviť správu o tomto týkajúce sa jednotného trhu. Trvalo to dosť dlho. Dnes môžeme povedať, že e, Európa sa nachádza v kľudných e, vodách. E, máme, teda vôbec nenachádza v kľudných vodách. Máme Brexit. Minulý týždeň bolo referendum v Holandsku. Máme tu utečeneckú krízu, hospodárskú krízu a tak ďalej. A čas na to, aby sme mali klapky na očiach v rámci Európy hovorili, že potrebujeme univerzálne riešenie viac Európy. Táto doba už skončila. Keď sa ma ľudia pýtajú, čo môže Európa urobiť preto, aby bola opätovne viac v kontakte s občanmi, tak jasne hovorím, že je to zodpovednosťou Európy, aby dokázala svoju relevantnosť, aby dokázala, že má svoju hodnotu a keď to urobí, tak to potom ľudia aj pochopia. Je to teda na európskych inštitúciách teraz, aby sa riadili týmto princípom, ktorý je realizovaný na základe princípu subsidiarity a to v prípadoch, keď sa rozhoduje o tom, či je treba vystúpiť, alebo či je potrebné niečo urobiť, alebo nie. Ako niečo robiť, pokiaľ je to potrebné, ako e, treba legislatívne pôsobiť a ako sa postarať o to, aby legislatíva, ktorá bola prijatá, bola takisto aj aplikovaná čo najľahším spôsobom. A to je takisto aj východisko tejto správy o lepšej legislatíve vnútorného trhu. To je jeden zo základných kameňov európskej spolupráce. Je dôležité, aby legislatíva, ako náhle je už prijata, bola tiež aj aplikovaná v členských štátoch aby sme nepomáhali realizácii vnútorného trhu a aby sme tiež e, využili digitálny vnútorný trh, tak na to potrebujeme aj to, aby inštitúcie konali rozhodne a s, e, rozumne. A pretože ak tak neurobia, tak e, tu môže nastať nadmerná regulácia. Ľahké a efektívne aplikovanie legislatívy a neustále hodnotenie, že či legislatíva naplňuje svoje ciele, tak to je to, o čo vlastne ide. Zlepšenie legislatívy v oblasti vnútorného trhu neznamená zrušiť legislatívu, ale znamená to tu, že tu potrebujeme mať konferenčné prostredie, ktoré udrží v Európe zamestnanosť ako aj podniky. Vnútorný trh, interný trh, ktorý nebude obmedzovať výrobu, inovácie, ale ich stimulovať. Musíme mať odvahu, aby sme sa pýtali a nemali žiadne tabu. Tak potom budeme mať silný a dynamický vnútorný trh, ktorý bude dlhodobo prispievať k prosporite európskych občanov. A toto bol takisto aj cieľ mojej správy a ja teda dúfam, že podporíte zajtra túto moju správu počas hlasovania. Ďakujem. Ďakujem. Takže môžeme pristúpiť k voľnej rozprave. A ako prvá dostane slovo Anna Koraca Bild, nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu správu. Lepšia právna úprava e, je potrebná pre lepšie fungujúci jednotný trh a to nie je o odbúravaní e, práv zamestnancov alebo spotrebiteľov, ide o odbúravanie e, byrokracie Jednotný trh potrebuje jednoduché pravidla, primerané a uplatniteľné v reálnej ekonomike. Musíme e, opustiť neadekvátne e, dosahy, do posudzovania kvality a musíme e, uplatniť reálne nástroje, ako je Solvit a Europe for Citizens. Takže musíme sa vyhnúť aj takému nejakému uh, pohlasovaniu týchto pravidel jednotného trhu a je teda zvláštne, že ľavica e, kladie odpor voči tejto agende v čase, kedy potrebujeme transparentný a efektívny jednotný trh, ktorý bude bližšie k našim občanom. Potrebujeme to realizovať a nech potrebujeme ideologickú konfrontáciu medzi podnikmi a spotrebiteľmi. A ako správne povedal komisár Timmermans, musíme e, byť veľký vo veľkých veciach a malý v malých veciach. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne.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 Avšak spotrebitelia nie sú vždy informovaní o svojich právach a prostriedkoch, ako tieto práva realizovať. A preto je veľmi dôležité poskytovať informácie spotrebiteľom a koordinovať e, s ich organizáciami. Rámcový systém musí zabezpečiť aktuálnosť e, nariadení vychádzajúc z digitálnych noviniek a inovácií. Chcem dodať, že existuje maďarská inovácia, ktorá vám pomáha e, prečítať si čiarový kód na produkte a dostanete údaj o produkte. Takže takéto iniciatívy mi mala komisia podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Na jednu minútu Vicky Ford, nech sa páči. Nie? Jednotný trh má zjednodušiť život firmám a spotrebiteľom v 28 krajinách s 500 miliónmi spotrebiteľmi. Nemá to zvyšovať náklady, nemá to presúvať náklady, má to pomôcť našim ekonomikám rásť, tvoriť pracovné príležitosti a rast. Táto správa belgickej kolegyne, ktorú podporujú mnohí z ďalších krajín, E, hovorí o tom, že by sme mali príjmať nové pravidlá iba vtedy, kedy pomáhajú rastu našich ekonomík. Musí to byť jednoduché, ľahko uplatniteľné a konkrétne malé, malé podniky by mali mať ľahšiu e, záťaž a národné parlamenty by mali silnejšie prehovoriť a mali by mať možnosť použiť tú černú kartu, aby zablokovali mm, neželané e, zákony a určite Británia v tomto nie je osamotená a kolegovia z celej Európy podporia dnes túto správu. Dúfam, že všetci podpory. Zajtra e, za to zahlasujeme v pléne. Ďakujem pekne. A ďakujem. Nikola Kaputo, jedna minúta. Thank you, President. Il particolare tema del mercato pokiaľ ide o jednotný trh, je to na zásadná, zásadný prvok pre e, riešenie krízy zamestnanosti, takisto aj legislatívy, ktoré nie sú už e, trvalo udržateľné. Potrebujeme no, normatívny e, korpus, ktorý by bol plodnejší a ktorý by zabezpečil konkurenceschopnosť našim podnikom a ktorý by zlepšil takisto aj ich to, že jednotný trh zabezpečí dôveru spotrebiteľov. Potrebujeme eh, governance a spoločné riadenie jednotného trhu, potrebujeme eh, aj efektívne eh, normy, ktorými by sme sa mohli riadiť. Nemáme dostatočné ukazovatele, pokiaľ ide o efektivitu a vhodnosť našej legislatívy. V každom prípade, pri každom legislatívnom exekutívnom procese by sme mali sa inšpirovať princípom základných počiatkov eh, z jedno, zabezpečiť jednoduchosť, transparentnosť a koherenciu. Pán Kaputo, mám tu takú červenú lampičku tu vpredu. Hm, svetielko, ktoré sa zažne vždy, keď rečník hovorí tak rýchlo, že tlmočníci nedokážu tlmočiť. Tá lampička teraz celý čas svietila. Ja by som vám teda odporúčal aj ďalším kolegom, aby ste možno toho povedali menej a pomalšie. Teraz Čaba Šogor, nech sa páči. Ďakujem súhlasím s tým, čo správa hovorí o tom, ako by mal vyzerať dobre regulovaný jednotný trh, aby tu nebola zbytočná legislatíva, ale zároveň, aby tu bol dostatok ambícia, aby tu nebola kompromitovaná ochrana životného prostredia, ochrana spotrebiteľa, sociálnych štandardov. Teda musí to byť trh, ktorý si e, uvedomuje význam lepšie regulácie a jej realizáciu, realizáciu existujúcich pravidel namiesto vytvárania nových pravidel, pričom sa ešte nepreverili úplne tie staré tvare. E, malo by to byť prostredie, kde prekvita hospodárska súťaž, vytvára sa viac príležitostí a e, väčší rast. E, mala, mal by to byť trh, ktorý je silnou platformou pre rozvoj firmiem digitálnej ekonomike a v neposlednom rade mal by to byť trh, ktorý zabezpečí dlhodobý rast Európskej únie pre prospech občanov. Ďakujem. Ďakujem a Ruža Tomašič ako posledná v voľnej rozprave. Hvala lijepa. Jedinstveno tržište. Ďakujem pekne. Jednotný trh je nesmierne dôležitý pre Európsku úniu. Dnes je úplne bežné, že obchodujeme navzájom a investujeme eh, vo svojich krajinách a aby to bolo eh, aby to pretrvalo, prosperita jednotného trhu, mali by sme to šíriť eh, aj na eh, ďalšie služby, mali by sme ich chrániť pred nejakými zlyhaniami. Sú tu zákony, ktoré škodia malým a stredným podnikom, ktoré zamestnávajú viac než 80 Eh, zamestnancov v súkromnom sektore, lepšia právna úprava na jednotnom trhu zníži administratívnu záťaž a zlepší príležitosti pre malé a stredné podniky. To musí byť našou prioritou. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani komisárka Jourová. Vážený pán predseda, poslankyne poslanci, v mene komisie chcem poďakovať výboru pre vnútorný trh, najmä spravodajkyni pani Van Bosoit za túto správu. Súhlasíme, že jednotný trh je pilierom európskej integrácie za posledné desaťročia e, prispel e, k tvorbe pracovných miest, vyššiemu rastu a potrebujeme ho E, na riešenie celého politického cyklu. Takže minulý rok komisia predložila dve hlavné iniciatívy, ktoré e, majú presne tento cieľ. Je tu balík lepšej legislatívy a stratégia e, rastu jednotného trhu. Minulý rok v máji sme predložili balík lepšej právnej úpravy, kde je celý politický cyklus od konzultácií a dopadových štúdí až po prijatie, implementáciu a posúdenie legislatívy EÚ. Tento balík nám pomôže zabezpečiť, aby zákony EÚ riešili reálne problémy mm, občanov a firiem. Zákony EÚ by sa odteraz mali príjmať na základe lepších dôkazov a na základe lepšieho posúdenia dopadov na reálny svet. E, to nám pomôže opätovne si získať dôveru európskych občanov Nedávna medziinstitucionálna dohoda o lepšej právnej úprave bola vyrokovaná medzi parlamentom, radou a komisiou a teraz máme silný politický rámec a obnovené záväzky zo strany inštitúcií na podporu lepšej právnej úpravy. Po formálnom prijatí Eh, bude na parlamente a rady, aby spolupracovali s komisiou a zabezpečili riadnu a efektívnu implementáciu. Musíme zabezpečiť, že eh, dáme občanom eh, skutočné prínosy a nie len teóriu. Pozrime sa na tento program regulačnej efektívnosti. Ten zohra tiež e, zásadnú úlohou v zjednodušení existujúcej legislatívy a odborhaní zbytočných e, záťaží pre mikropodniky a malé a stredné podniky. A urobíme to bez oslabenia dôležitých sociálnych a environmentálnych cieľov Druhá veľká iniciatíva, ktorej sme sa chopili minulý rok, bola stratégia jednotného trhu, ktorá bola prijatá v oktobri. Sú tam tri kľúčové ciele. Tvoľa nových príležitostí pre ľudí a firmy, povzbudenie modernizač... modernizácia a inovácie v Európe a neposlednom rade zabezpečiť e, praktickú realizáciu. V niektorých oblastiach treba spustiť nové iniciatívy, napríklad e, služobný pás pre kľúčové e, sektory ekonomiky, treba predchádzať diskriminácii spotrebiteľov na základe bydliska a treba posledniť zájme uznávanie, ale nestačí predložiť takéto nové iniciatívy, musíme zabezpečiť efektívnu a účinnú aplikáciu existujúcej legislatívy. Musíme navrhnúť legislatívu e, lepšie a zhodnotiť a napraviť veci, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Takisto potrebujeme zabezpečiť, aby existujúce pravidlá sa uplatňovali v členských štátoch správne a aby e, ich podporil inteligentný prístup k realizácii a rozvoju e, kultúry zhody. Podporíme posilné partnerstvo s členskými štátmi prostredníctvom e, novej legislatívy a e, dialogov so všetkými členskými štátmi. Vážený pán predseda, poslankyňa a poslanci máme rovnaké ciele, rovnakú víziu toho, čo chceme dosiahnuť. Všetci chceme zlepšený jednotný trh a jeho legislatívu a lepšiu realizáciu. Poďme na tom spolupracovať, komisia, parlament a rada, aby sme to dosiahli. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani komisárka.